Freddy Grossan. Nous avons reçu en notre qualité de ako členovia rozpočtu buď a platí to aj pre špeciálne výbory. Dostali sme teda 2. júla výsledky predbežného hodnotenia, pokiaľ ide pilotný projekt, pilotné projekty a tie prípravné aktivity. Čiže to sú také predbežné hodnotenie, ktoré pripravili experti z komisie. vystúpi pán Úrel, ktorý spomenie alebo prezentuje tu to predbežné hodnotenie, aj keď mám pocit, že komisia nepochopila, čo sme po nej chceli v niektorých prípadoch. A potom pán Daniel Vioty, ten vystúpi naš teda všeobecný spravodajca tiež k téme. Nech sa páči, pán kolega, ste pripravení. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Len taký stručný úvod. 3. mája tohto roku parlament odovzdal Európskej komisii zoznam 344 predbežných návrhov na pilotné projekty a prípravné opatrenia. Chcem povedať, že od roku 2016, teraz už 3 roky, počet predbežných návrhov bol nad priemerom 200 návrhov z predchádzajúceho obdobia. Teraz sme tri roky za sebou dostávali približne 350 predbežných návrhov. Chcem povedať, že toto si vyžaduje veľmi veľké administratívne úsilie pracovníkov komisie. E, posúdili sme všetky tieto predbežné návrhy v rámci časového obdobia, na ktorom sme sa dohodli. A z týchto 344 je posudok komisie taký, že 42 návrhov možno implementovať tak, ako sú navrhnuté. 26 pilotných projektov, 56 e, návrhov môže byť čiastočne implementovaných, ak sa prepracujú alebo za určitých podmienok, to je kategória B a potom v kategórii C je 185 návrhov, ktoré sú už úplne pokryté nejakým existujúcim právnym e, predpisom alebo navrhovaným právnym základom. To znamená, že navrhované projekty či opatrenia sa už riešia v programoch EÚ. A kategória D, tam máme približne 61 návrhov ktoré nesplňajú podmienky na realizáciu, buď či už z dôvodu právnej nezlučiteľnosti, alebo preto, že sa už realizovali v minulosti tak snáď by som toľko na úvod povedal. Pán predseda, som pripravený odpovedať na otázky poslancov. Pán kolega, eh, to bol taký vorma pre pána Jutil, ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Je to naozaj veľmi zaujímavá etapa v našej práci, keď hovoríme o pilotných projektoch a o ďalších akciách. Nemusím opakovať to, čo kolega z komisie povedal. Je to úplne jasné. A mohol by som azda zareagovať na to, že potrebujeme toľko pilotných projektov a opatrení, lebo máme nízku legislatívnu právomoc, takže musíme postupovať týmto spôsobom. Chcem sa poďakovať komisii za prácu, ktorú odviedla, pretože mne je úplne jasné, že vďaka tomu môžeme podrobnejšie a politicky hodnotiť túto tému a nemusíme sa zaoberať len technickými prvkami. V tejto súvislosti by som chcel povedať dve veci. To hodnotenie, ku ktorému sa snažíme dopracovať, a budem na tom spolupracovať s celým výborom, bude hodnotením výlučne politického charakteru. Komisia nám predložila svoje hodnotenie, klasifikáciu na štyri kategórie A, B, C, D, ale my u nás na výbore budeme tento návrh hodnotiť politicky Takže ja si sám budem musieť pripomínať aj ostatným, že pilotné projekty sú mimoriadnym nástrojom, ktorý má k dispozícii parlament, aby dokončil politiky, ktoré nie sú v rozpočte EÚ, alebo aby konkrétne zareagoval v konkrétnych otázkach kde to nemôže urobiť európsky e, rozpočet. Tomu nás vyzývajú európsky občania. A ospravedlňujem sa za výber svojich slov tlmočníkom. Má sa jednať o nástroje, európskych členských štátov a európske projekty musia byť dobre premyslené a musia mať dobrý vyvážený balíček, ktorý zohľadní potreby občanov, ako aj zdravú rovnováhu medzi jednotlivými vnútornými politikami parlamentu Môžeme povedať, že minulom roku sa tu odviedla vynikajúca práca a ja by som chcel v tomto ďalej pokračovať. Ďakujem vám. A teraz pán Murasan, môžete zareagovať? Ako máte vy skúsenosť? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné opatrenia, ktoré sa pripravujú na rok 2018, ja už nemám čo dodať, ale dal ste mi slovo a chcel by som vyjadriť svoju spokojnosť s tým, s tou uniformou, ktorú má Žerard. Vidím tu mnoho červeného a nesmieme zabudnúť ani na Francúzsko. Pán eh, predseda. Veľa šťastia Belgicku a Francúzsku dnes večera. Pokiaľ ide o pilotné projekty, nemám čo dodať. Chcel by som e, oceniť e, prístup všeobecných spravodajcov. Nie je nevyhnutné byť e, takto dekorovaný svojimi farbami krajiny, aby sme mali podporu kolegov. To si cením. Medzi vami a mnou je dosť veľký rozdiel, pán predseda. My ako to sedíme, ja mám právo vyjadriť svoju preferenciu. Vy ako predseda musíte ostať neutrálni, vy si to dovoliť nemôžete. Takže ten rozdiel eh, medzi nami je funkčnej povahy a nemá nič spoločné s tým, ako intenzívne prežívame futbal. Chcel by som sa poďakovať kolegovi Viotimu za to, čo povedal, ale mám predsa len jednu poznámku. Ja súhlasím s jeho obavou, dosiahnuť konsenzus, tak aby bola zaistená dostatočná politická rovnováha, aby sa to mohlo zachovať aj pri výbere pilotných projektov a pri prvých opatrení. E, s trošku väčšou rezervovanosťou vnímam otázku slobody, čo sa týka e, zatriedenia, ktoré si komisia zvolila. Ja by som sa rád zameral na prvé dve kategórie rozdelenia, ktoré komisia uplatňuje. Výnimočne, ak sa teda všetci zhodneme, sú tu aj e, také e, kritéria, ktoré sa dosť výrazne posunuli nadol. A e, to je dozražajúce. Ja vo svojej skupine som kolegom povedal, že majú návrhy na pilotné projekty. Musím vás však informovať, že priorita bude udelená tým, ktorí majú hodnotenie C v komisii a ak sa to dohodne, tak aj tým, ktorí majú hodnotenie B. Ale tí, ktorí sú mimo tohto, nebudú zúčastňovať rokovaní. Z dôvodov, ktoré popísal pán e, kolega Vioty a komisia, úplne všetko urobí, tak ani nebudeme musieť viesť rokovania, lebo teda prebiehalo by to e, paralelne, avšak využijeme svoje kompetencie a rozhodneme sa ísť proti komisii. Neviem, či by sme uspeli. Teda ešte raz eh, chcem prejaviť ochotu našej skupiny zúčastniť sa týchto rokovaní a môžem povedať, eh, že naša skupina je v podstate ochotná pristúpiť na kompromis eh, v prípade, že by sa veci ukázali byť dosť ťažké v rokovaniach. Možno, že je tu dosť veľké nedorozumenie, možno preto prejde žiadosť o revíziu tejto klasifikácie pán Olbricht. Ďakujem pekne, nehlasím sa o slova preto, že návrh, ktorý som predložil, je v kategórii A. Blahoželáme Možno by sme jedného dňa mali prejednať celý koncept eh, pilotných projektov a prípravných opatrení, pretože to nie je problém eh, jednotlivých kategórií ABC. Je to problém toho, ako sa zorganizovať, kto bude zodpovedný za plnenie, kto sa toho ujme. My máme politické návrhy, dajme tomu, ktoré sú pre nás z politického hľadiska dôležité, zašleme to Európskej komisii a u nich to urobí kto? Nie my, komisia predsa. To má na starosti. Keď nám komisia povie, že z politického hľadiska to je síce dôležité, ale nedá sa to v praxi presadiť. A okrem toho nemáme, dajme tomu, dostatočné personálne vybavenie, vyžadovalo by si to osobitný konkurs e, a okrem toho to ani nespadá do kompetencie komisie. Toto si treba uvedomiť. Nejde len o to, že naše návrhy sa nám zdajú byť e, relevantné. Ide o to, či ich komisia dokáže presadiť v praxi. Ak teda komisia rozdeľuje projekty podľa kategórií, každý rok je to isté. Ja som tu už 14 rokov a vždy vidíme to isté. Ako komisia dokáže posúdiť, či niečo je dôležité alebo čo nie je dôležité. To je otázka relevantná z politického hľadiska. Myslím, že to nie vždy zodpoveda realite. Otázka, ktorá je e, tiež relevantná, je, kto to presadí v praxi. Na toto musíme pamätať, aj keď predkladáme svoje návrhy. Z pravidla sme schopní komunikovať, reagovať, e, nedorozumenie sa spravidla vysvetlí. Teda mali by sme e, skontaktovať komisiu predtým, než predložíme návrh, aby sme si overili, či sa to vôbec dá presadiť v praxi. Ak nie, tak to nestojí za to, aby sme to predkladali. Ani to nestojí za námahu. Ďakujem pekne. Nevidím nikoho ďalšieho, kto by sa hlásilo slovo. Ale na základe skúsenosti môžem skonštatovať, že to, že komisia vyhodnotí z počiatku, že sa to nedá urobiť, neznamená, že sa to napokon nepodarí. Poslanci e, sa preto môžu presvedčiť o tom, ako to funguje v komisii, ako sa to koordinuje na úrovni komisie teda. Je to jednoznačne zaujímavý proces. Pán Vioty, všetko jasné, viac menej. Máte podporu pána Muresana. Takže sme to vybavili a ďalšia téma sa týka prognozy platieb. Rozhodli sme sa nezvolať e, medziinstitucionálne stretnutie, tak ako sme to mali vo zvyku v júli. Vyzvali sme namiesto toho komisiu, aby predložila svoju správu k platbám Active Monitoring and Forecast of Budget Implementation, aktívne monitorovanie a plnenie rozpočtu. Včera to komisia zverejnila. Tiež sa to týka rozpočtu e, na rok 2019. Dávam hneď slova pánu Urelovi, ktorý zastupuje DG pre rozpočet Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair. I will try to... Ďakujem a pokúsim sa stručne povedať, ako vyzerá realizácia rozpočtu na rok 2008 v platbách. To je dnešná téma. Ako predseda spomenul, E, rozdali sme monitorovanie aj predprognózu realizácie rozpočtu, to je z 30. júna tohto roku, to znamená po šiestich mesiacoch a myslím, že veľmi stručne môžem povedať, že realizácia doteraz je pomerne pozitívna. 30. júna sme realizovali v platobných rozpočtových prostriedkoch viac ako 80 miliard eur, čo predstavuje okolo 56 až 57 dostupných e, platobných prostriedkov. Keď to porovnáme s, e, s minulým rokom ten istý deň, tak vidíme, že sme vyšší či už v absolútnom vyjadrení takmer o 10 miliónov, alebo aj relatívne približne o 7 až 8 percentuálnych bodov, teda 10 miliard a 7 až 8 percentuálnych bodov. Taktiež realizácia je v predstihu v porovnaní s prognózou na tento rok. Prognoza je tiež súčasťou správy, ktorú ste dostali včera. A platí to pre všetky okruhy až na okruh 4, kde realizácia je troška omeškaná v porovnaní s prognózou. Očakávame, že aj tento okruh ale zvládne všetky tieto omeškania a odstraní ich do konca tohto roku. Teraz veľmi stručne jednotlivé okruhy. Začnem s okruhom 1a. Realizácia v súčasnosti takmer 50 čo je viac ako v tom istom čase minulého roku, keď to bolo 45 platby 10 miliard a to je približne o pol miliardy viac ako prognóza k 30. júnu tohto roka. To znamená, že sme v 49 a prognoza bola 46 Veľmi dôležité je je realizácia 1B, súdržnosť, kde sme dosiahli 30. júna 39,2%, čo je troška v predstihu v porovnaní s prognozou k tomuto dátumu a je to výrazne vyššie než 30. júna minulého roku. V absolútnych aj relatívnych číslach máme 5 miliard viac ako minulý rok a približne 9 predstih v z hľadiska realizačného percenta v porovnaní s rokom 2017. Pod 1B sme doteraz vyplatili približne 18 miliard a 16,5 z nich, teda väčšina, sa vyplatila na novú generáciu programov 2014-2020 a menej ako 2 miliardy sa vyplatili na 2007 2013 projekt, programy. Okruh 2 v prvom rade e, polnospodársky záročný fond. Zatiaľ sme realizovali 84 37 miliard. Aj to je výrazne viac než v roku 2017, keď implementácia bola na úrovni asi 75 Pokiaľ ide o ďalšie programy, v rámci okruhu 2 vidíme podobný pokrok v realizácii, čerpaní. Realizovali sme 57%, 7,5 miliardy a e, okrem záruč, to je okrem záručného programu, čo je tiež troška v predstihu v porovnaní s prognózou. A Minulý rok sme boli v tomto čase na 50%, takže aj v e, okruhu 2 je oveľa e, rýchlejšia realizácia než minulý rok. Okruh 3 48% realizácia 1,4 miliardy, o niečo viac ako prognoza a výrazne viac než v minulom roku k tomu istému časovému obdobiu. Ako som už povedal, to je jediné E, jediná časť je zaostávame, zatiaľ 3,2 miliard v platbách sa realizovalo, to je len 44% tohto okruhu a prognoza bola 3,5 miliardy, takže sme o 0,7 e, miliardy zaostávame. Minulý rok sme mali 3,8 miliard, takže aj v porovnaní s minulým rokom troška meškáme pokiaľ ide o kruh 5 na záver, tak tu je realizácia neprekvapivá. Sme úplne v súlade s prognózou, ako aj s porovnaním s realizáciou minulý rok a realizovali sme 48 platobných rozpočtových prostriedkov. Ako to vyzerá do budúcnosti, a teda v druhom polroku? Ďalším dôležitým novým prvkom bude predloženie aktualizovanej prognozy členských štátov pre súdržnosť, čo by malo prísť koncom tohto mesiaca. Budeme to analyzovať, spravíme naše závery z tejto aktualizovanej prognózy, ako aj v minulosti. Došlo tu k veľkej koncentrácii platieb v novembri a decembri, tak očakávame vrchol a platí to najmä pre okruh 1b. Takže posúdime tieto nové prognózy pre členské štáty v auguste, začiatkom septembra a komisia v tomto čase e, začína aj svoju, e, svoju prácu, ktorá sa týka toho globálneho transferu ako aj e, a tento globálny transfer a prognozy členských štátov nám poskytnú dobrú predstavu o tom, kam, ako budeme v zadrom pol roku. Pokiaľ ide o global transfer, tak v prognoze sme zatiaľ identifikovali nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v 1A okolo 240-250 miliónov. Ide o ITER, Erasmus+, a jadrová bezpečnosť a e, odstávky. Nie je to nejaké veľké číslo a predpokladáme, že v rámci globálneho transferu sa nám podarí toto e, odstrániť pomocou transferov z iných, e, z iných oblastí, bez toho, že by tým niečo utrpelo. Takže my nevidíme žiadne riziko, pokiaľ by išlo o nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov. Stále očakávame plnú realizáciu rozpočtu a dúfam, že nebudeme musieť mať podobnú epizódy ako minulý rok a predložiť vám opravený rozpočet, aby sme znížili platobné rozpočtové prostriedky ale ako som už povedať, hlavný prvok, ktorý nás tu bude e, viesť správnym smerom, bude tá aktualizovaná verzia prognoz členských štátov koncom mesiaca. Dúfam, že som vám dal užitočný prehľad a samozrejme som pripravený rea reagovať na všetky otázky. Ďakujeme veľmi pekne. Keďže Ide o platby naplánované v rozpočte na rok 2019. Dám slovo nášmu spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. Áno, naozaj. Prehľad platieb tohto roku vyzerá oveľa lepšie, ako to bolo v minulosti. Zaostávanie tam už nie je a programy konečne sa dostávajú k záverečnej rýchlosti zvýšenie v platbách, v absolútnom vyjadrení či relatívnom vyjadrení vidno, čo je dobré. Teraz tiež je dobré, že komisia akceptuje, odhaduje, že zdroje, ktoré má k dispozícii, stačia na platobné prostriedky do konca tohto roka ale samozrejme na druhej strane aj vidíme, že prognózy sú nižšie v 1A a 1B. To znamená, že prognózy členských štátov sú stále presnejšie a presnejšie, vôbec e, už stále menej a menej preceňujú svoju kapacitu absorbovať, ako tomu bolo v prípade minulého sedemročného obdobia a na začiatku tohto. Takže to vidíme, že aj komisia tak postupuje a vidíme, že potrebujeme prognozy členských štátov ako referenčný nástroj až do koncu viacročného finančného plánu. Chcem sa zamerať na okruh 2, tam mám jednu otázku. Tu stále vidím odklon od prognozy. Vidím tam 37 miliard v nárokoch na platby a prognozu 32,7. A to je tiež oveľa viac než celková realizácia v minulom roku, ktorá bola na úrovni 33 miliard. A ak teraz máme implementačnú rýchlosť okolo 85 v porovnaní 85% v porovnaní so 7,5% minulý rok, tak sa chcem spýtať, odkiaľ je tento rozdiel a či aj komisia naďalej tvrdí, že platobné prostriedky pre okruh 2 na tento rok budú stačiť? K okruhu 2 mám len túto otázku a to je vlastne všetko zatiaľ, pán predseda. Ďakujem. Pán Vioty, chcete odpovedať, prosím? Pán Vioty odišiel. Teda, kto z kolegov chce vystúpiť iný? Nikto. Ak dovolíte, doteraz no sa hovorilo, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mládeže nie je dostatočne využívaná. Ja to vidím, že je to na úrovni 79,5, čo sa týka absorpcie platieb. Teda znamená to, že predsa len sa to rozbehlo. A to isté platie pre Erasmus. Tu sme na úrovni 68% absorpcie platieb. To sú teda dve skutočnosti, ktoré by mohli poskytnúť dosť silné argumenty všeobecnému spravodajcovi príprave rozpočtu na rok 2019. Pán Urel, nech sa páči. Thank you, chair. Um, brief... Ďakujem. Veľmi stručne by som odpovedal na otázku pána Murešana. Je to normálny jav kde vidíme, že tá suma rozpočtu pre okruh 2 a najmä pre Európsky polnospodársky záročný fond sa implementuje na začiatku roka. A myslím si, že situácia, ktorú vidíme tento rok, je skôr návrat do normálnej rýchlosti realizácie čerpania, kde v roku 2016 a 2017 sme mali pomalý začiatok Takže tých 80 realizácie je normálna hodnota a môžem len povedať a potvrdiť, že nevidíme žiaden, e, žiadne riziko nedostatku finančných rozpočtových prostriedkov na tento rok. Voilà, vous avez répondu à toutes les... Odpovedali ste na všetky otázky, ktoré zazneli. Výborne. Teda iniciatíva na podporu zamestnanosti. Nemyslíte si, že budú chýbať peniaze v roku 2020? Opakujem, čo sa týka iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých, vzhľadom na to, že sa e, postupne e, zvyšuje miera absorpcie prostriedkov po tom, čo komisia prijala isté kroky. Nemyslíte si, že bude nedostatok prostriedkov v roku 2020? puisqu'on nous a raboté l'amendement de l'année. Pozmeňovací návrh z minulého roka neprešiel. Yes, so, Mr. President, um, in the conciliation as v zmierovaní, ako keď sme dohodli rozpočet na tento rok, tak sme sa rozhodli zvýšiť sumy na základe spätnej väzby, ktorú sme mali z mnohých členských štátov, ako aj s ohľadom na vysokú nezamestnanosť mládeže a chceli by sme vedieť, či tieto prostriedky sú absorbované. Máme tu tiež záväzok komisie, že dokonca ešte viac je treba. A potom sa musíme pozrieť, pán predseda, ako vyzerá e, zmierovanie tento rok. A pokiaľ ide o mňa, problém nezamestnanosti mládeže nie je vyriešený a musíme zabezpečiť, že tá iniciatíva bude mať dosť prostriedkov a komisia musí zabezpečiť, aby program fungoval. To možno nie rozpo- povinnosť DG rozpočet, je to povinnosť iných e, riaditeľstiev, ale tento program, ktorý spustili členské štáty a komisia pred pár rokmi, má splniť svoje poslanie. Výborne, myslím, že to môžeme považovať za uzavreté, čo sa týka situácie platieb. A dávam teraz slovo ďalšiemu kolegovi. Samozrejme ďakujem pán Urelovi za jeho vyjadrenia aj za presné odpovede v diskusii. A dávam i hneď slovo Jensovi Gajerovi, aby nám priblížil nariadenie, ktoré sa týka regionálneho rozvoja pre rozvoj, taktiež e, Európskeho sociálneho fondu sa to týka, kohezného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ako aj Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. K tejto téme sme už mali výmenu názorov. Takto by som to povedal. Terajší viacročný finančný rámec nebol rozpočtom pre najväčšej spokojnosti Európskeho parlamentu a E, rada nám dávala rôzne ukludňujúce lieky a hovorila, že ja neviem, škrtnutie objemu rozpočtu vôbec nebude také strašné. Prvé to boli finančné nástroje, to bola prvá pilulka, keď hovorili, áno, nie je to také zlé, keď bude mať komisia menej peňazí k dispozícii a tak ďalej a peniaze sa dostanú do projektov aj súkromné. Potom ďalšia ukludňujúca pilulka bola, že sa zoberú peniaze zo štrukturálnych fondov, avšak zostane určitá rezerva s tým, že táto rezerva na plnenie sa vyplatí tým členským štátom, ktorých ktoré splnia niektoré výkonnostné kritériá a o tú rezervu práve ide teraz. Návrh komisie je taký, aby toto už nebolo k dispozícii na ten oznamovaný cieľ doteraz, ale aby sa pokus skúsilo, či by sa táto rezerva nemohla použiť aj v súvislosti s návrhmi z európskeho semestra Takže e, regionálna politika je ten výbor, ktorý je zodpovedný za túto oblasť. A je to úplne jasné, takmer všetky politické skupiny navrhujú nemeniť e, tento návrh komisie, ale ho jednoducho poslať späť. Potom tu zazneli aj podobné názory iných výborov, aj ITRE sa takto vyjadrilo. A to je presne ten návrh, ktorý dávam aj tomuto výboru. Ja osobne a možno mám iný názor ako niektorí v mojej politickej skupine. Ja osobne nemám problém tieto štrukturálne fondy, pokiaľ ide o ciele, e dať členským štátom na určité pod- veci s tou podmienkou, ak sa dosiahne jednomyselnosť, zhoda s členskými štátmi v tomto. Tu mi je zásada subsidiarity veľmi dôležitá a potom, ak by nedošlo k zásahom do existujúcich fondov, a presne o to tu ide, ja som vždy zdržanlivý, keď ide o to, E, mať dojednania z roku 2013 a potom ich po ceste meniť, pretože ja si myslím, že členské štáty počítajú s týmito peniazmi a preto by sme to nemali meniť proste v orientácii. A potom tu mám ďalšiu pripomienku, a to je taká remeselná, technická. Komisia pravidelne preskúmáva dosahovanie alebo plnenie dohodnutých parametrov, ale najbližšie to urobí v roku 2019. To znamená, ja si to viem predstaviť len tak, ale pán Urel to možno a kolegovia z komisie to vedia vysvetliť. Ja si to viem predstaviť totiž len tak, že štruktúrálne fondy, o ktorých sme tu teraz hovorili, potom v roku 2019 sa znovu preveria, prehodnotia to je predposledný rok e, súčasného finančného rámca. A potom N plus 2 e, znamená, že peniaze sa môžu ešte ďalšie dva roky použiť. A tá možnosť využiť tieto peniaze, zmysluplne využiť tieto peniaze, a to podľa priorit členských štátoch, tak to neviem, či máme. A myslím si, že by sme to nemali urobiť robiť prebiehajúcom finančnom rámci. Ďalšia poznámka je možno ešte zásadnejšia. Občas sa stane, že tento výbor má aj dobrý nápad a my vieme, ako potom reagujú ostatné inštitúcie. Väčšinou sa tam oznamujú, ospravujú slova ako právny základ alebo iniciatíva a tak ďalej, keď zamietajú naše návrhy. Ja ale neviem, prečo by sme mali vychádzať v ústretí inej inštitúcii v tomto smere. Je to návrh, ktorý nie je odtiaľto, nevyvolal načenie v parlamente. Je to zásada, ktorú sme my nechceli. Takže preto ja navrhujem zamietnúť. Voilà, donc proposition. Dobre, takže je tu návrh zamietnúť od nášho spravodajcu. Kto sa chce vyjadriť, prosím? neby spravodajcovia. Tých nevidím. Medzi prítomnými kolegami dám preto slovo panu Fernandesovi. Ďakujem za slovo. Musím zopakovať to, čo som už povedal naposledy, keď sme sa venovali tejto téme. Ja chápem argumenty tých, ktorí sú proti pridanej hodnote, pretože si myslia, že to môže vytvoriť precedens, pretože tá výkonnostná rezerva naozaj bola určená pre programy, ktoré fungujú. Dobre, nebolo to určené pre takýto cieľ, o ktorom hovoríme tu. Na druhej strane eh, je tu však aj ďalšia stránka a síce nie je povinné pre členské štáty využiť túto rezervu, výkonnostnú rezervu na štruktúrálne reformy u seba v krajine. Nie je to povinné. A ja si myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, že ak dáme členským štátom možnosť, takúto doplnkovú možnosť využiť peniaze, ktoré sú k dispozícii. Teraz znamená to viac eh, flexibility a my neustále žiadame flexibilitu. Ja som trošku na vážkach. Skôr by som sa uberal smerom eh, výboru REGI. Musíme to prejednať. Je to totiž ďalšia možnosť ktoré k dispozícii asi tri členské štáty, môžu využiť na dobrovoľnej báze, nie je to povinné, V každom prípade, ak by sme to prijali, myslím si, že je tu skôr tendencia nepodporiť to. Musí to byť jasné, že to nemôže byť precedens, že peniaze na štruktúrálne reformy to sú jedna vec a reforma kohezné politiky to je niečo úplne iné. Ak štrukturálne reformy prebiehajú, reforma koheznej politiky môže byť tiež ďalším doplkovým úspechom a vďaka tejto reforme sa môže efektívnejšie nakladať s týmito fondami a môžu sa docieliť e, lepšie výsledky. Máme ešte trochu času, aby sme to prejednali. Neviem celkom presne, aké dôvody uvádza komisia na margo pochybností, ktoré tu zazneli. Ale chcel by som zdôrazniť, že ak príslušný výbor uvádza iné argumenty, teda konkrétne výbor REGI, Mali by sme to prejednať aj s nimi. Oni sú predsa gestorským výborom. Ďakujeme. Teraz pán Depre. Ďakujem, pán predseda. Nechcel by som eh, o, otvárať túto tému. Vo svojej podstate v každom prípade v našej skupine sú dosť odlišné postoje. Niektorí súhlasia so stanoviskom pána Gajera a niektorí jednoznačne súhlasia so stanoviskou, teda s teóriou pána Fernandesa. Ale rád by som položiť otázku komisii, to by nám mohlo totiž pomôcť v tejto diskusii. Chcem sa opýtať, či komisia dostala od členských štátov skutočnú žiadosť, teda či je to reálny návrh komisie, s cieľom vytvoriť nový nástroj, alebo či už v tejto chvíli nejaké členské štáty tvrdia, že chcú využiť takúto výkonnostnú rezervu v takomto prípade. Teda ak už bola položená takáto žiadosť, myslím, že by sa to malo zohľadniť. Ak je to len e, taký iniciatívny prístup len preto, aby sa niečo zaviedlo liberálnejšie, ja som v zásade za, ale nebudem žiadať ostatných, e, aby išli so mnou. Ešte Eider, predtým ako dostane slovo komisia. Sí, gracias, presidente. Ďakujem pekne. Každý, sme to videli v inom jazyku, neviem, či e, som to nejako inak pochopila, ale pán e, Fernández, pán Gajer mali podľa mňa rovnakú pozíciu. A ešte sme nehovorili o tých e, hlavných otázkach. My ako rozpočtový výbor sme vždy obhajovali jednu vec, a to síce, keď chceme spraviť nový program, nech sa dajú nové peniaze a nech sa neberú peniaze z programov, ktoré už boli odsúhlasené. A navyše tentokrát ide o dohodu, ktorá e, bola dosiahnutá, pokiaľ ide o kohezmu a štruktúrnu politiku, 2013, e, nebola to ľahká dohoda, bola tam tá rezerva pre v úvodzok a dobrých žiakov, takže stade rozhodne by sme nemali brať peniaze potom pokiaľ je nejaká krajina alebo komisia si myslí, alebo aj rada teda, že by bolo dobre spustiť projekt, pilotný projekt, e, aby sa zistilo, ako bude fungovať systém, alebo teda projekt e, štruktúrálnej reformy a tak ďalej, v poriadku, ale nie s peniazmi, ktoré už boli vyhradené na iné účely. Ale samozrejme to bude závisieť aj od príslušného e, výboru pokiaľ je daný fond. Neviem, či to bude regionálny alebo iný, pretože eh, najprv treba to vyhodnotiť, ako sme rozdelili tie nové eh, témy. Je to vlastne záležitosť medzi ekonomom a medzi rozpočtom, teda a rozpočet by to vlastne do toho ani nemal zasahovať. Ale pokiaľ my ako rozpočtový výbor chceme eh, konať podľa našej dok- doktríny, tak ak to je nový program, tak treba požívať nové peniaze a nemajú sa brať peniaze z iných programov. Myslím, že na tom sa asi zhodnú aj pán Fernández, aj pán spravodajca. Alebo som to prípadne zle pochopila, možno. Nevidím nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil o slovo. Pán Urel, mohli by ste teda reagovať na otázku pána Depre? Bola už nejaká žiadosť od členských štátov, alebo ale je to len snaha o inovatívny prístup, vychádzajú zo skúseností komisie. Ďakujem pekne. Pán predseda, čo sa týka presnej otázky pána Depre, budem sa musieť o, informovať, e, odpoviem vám písomne, ak súhlasíte. Ďakujem. Bien. Alors, monsieur le rapport... Výborne. E, pán spravodajca, môžete uzavrieť túto diskusiu. Vous restez sur votre position, vous pas... Trváte na svojom postoji, vlastne sme nedostali žiadne argumenty. Je to téma, ktorá zrejme eh, nás neprivedie k úplnému konsenzu. Pán Gajer, mohol by som eh, reagovať eh, aj ja na otázku pána Depre? A síce, že podľa mojich informácií je to tak, že je len jeden členský štát, ktorý má pozitívny postoj k tomuto, a to je Portugalsko. A Takže a my tu máme vlastné myslenie a to podčiarkujem tým, že nedodržiavam ani usmernenie e, sociálno-demokratickej vlády, ak ako spravodajca mám iný názor. Ty, milý Jose, ty skôr ideologický dôvod tu na tomto mieste, ale nie je teraz vážne. Neuž je to akokoľvek, či už je to portugalskú sociálno-demokratická vláda alebo nie, tak to ukazuje, že tu nie je nejaká veľká masa členských štátov, ktorí povedali, že aká vynikajúca myšlienka a použme to na realizáciu európskeho semestra. A možno, že teraz škodím ľuďom a krivdím im, podľa mňa je to len pokusný balónik komisie pre viacročný finančný rámec zistiť, že, a ako by sa mohli použiť tieto, tieto prostriedky v, na iné účely a takto vytvoriť postup, ktorý by sa potom uzákonil tomto viacročnom mm, pláne som, alebo budúcom som pripravený o tom hovoriť, som menšine v mojej politickej skupine, ale tam, kde sú deficity zistené, si myslím, že európske peniaze môžu byť použité na zlepšenie, ale treba to naviazať na určité podmienky, kritériá, ktoré musí plniť členský štát. A takto by to malo vyzerať, aby sme si pripravili pôdu aj na budúce rokovania. A to by som sa od toho troška zdržal. Ďakujem pekne. Ak si želáte predkladať pozmývacie návrhy, máte možnosť tak urobiť najneskôr do štvrtka 12. júla do 12. hodiny Hlasovanie vo výbore pre rozpočet prebehne 29. alebo 30. augusta a hlasovanie vo výbore REGI, ktorý je gestorským výborom, prebehne 9. októbra. Pán Depre. A ten už odišiel. Máš tu naozaj loptu? Merci. Alors maintenant, euh, institution d'une autorité européenne sociale de l'Europe. Ďalej nasleduje e, téma zriadenie Európskeho orgánu práce, pán Gajer. Mali sme tu dnes do poludnia už túto tému, keď sme prejednávali agentúry. Takže ešte raz ďakujem. Agentúry sa rozšíria dostanú prírastok a to nie malý prírastok, ale veľký prírastok vo forme novej inštitúcie Európsky orgán práce. Všetci viete, o čo tu ide, poznáte pozadie. A tento rok sa konečne podarilo smernicu o vysielaní nielen v tomto parlamente, ale aj inde ju pozitívne uzavrieť, dohodnúť sa, podarilo sa dohodnúť s radou, čo vítam a máme právny text, to je jedna vec, aj kontrola rady, e, danie prostriedkov na koordináciu k dispozícii, príprava infraštruktúry a tak ďalej, informovanosť zamestnancov, zamestnávateľov, to je vec druhá a preto komisia navrhuje vytvoriť novú, nový orgán, novú agentúru. Existujúca legislatíva sa týmto nezmení. Je to len praktický príspevok EÚ k realizácii platného práva a urobiť to rovnako v členských štátoch. Povedal by som, že tie oprávnenia v zakladajúcom akte orgánu e, kompetencie tam zakotvené nestačia na efektívnu realizáciu a navrhujem, aby sme prišli s určitými návrhmi na zlepšenie a to v stanovisku aj spravíme. Agentúra má byť v roku 2023 plne funkčná a 25 miliónov by mal mať rozpočet, čiže to je dosť peňazí. A na konci by mala mať 144 zamestnancov, takže by patrila k väčším agentúram. A tu vzniká otázka, ako to budeme financovať. Moja línia je taká, že tam, kde Európsky orgán práce je nositeľom, bude nositeľom prebiehajúcich programov. To vidím ako zmysluplné, že by tieto programy boli prenesené na ELU v oblasti výkonu, realizácie. lebo by nemali byť veľké rozdiely v tom alebo problémy v tom, či to pracovisko komisia alebo agentúra bude realizovať. Tam, kde máme operatívne programy, do ktorých zasiahneme, aby sme financovali e, prevádzkové náklady agentúry, to by som bol opatrný. A preto nie som ani presvedčený, že návrh komisie je správny aby sa 70 rozpočtu ELI e, čerpalo z Európskeho programu pre inovácie. Tu mám proste taký pocit, že to by bolo menej plnenia a agentúra by mala viac peňazí na svoje financovanie. A ďalší návrh, ktorý spravím výboru, je že aby ELA urobila niečo, čo sme už spravili aj pre iné agentúry v oblasti práce, sociálnych vecí. A síce, aby mala takú správnu štruktúru, ktorá je tripartitná, to znamená, tak povediac, sú tam členovia zamestnávateľov, odborov, aj e, aby boli, a zamestnanci, aby bola aj zohľadnené záujmy všetkých. Ďakujem. Merci, Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Ďakujeme, Jens. Kto sa chce ujať slova, prosím? Pán Ali? Si, monsieur le président. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som rád sa poďakoval spravodajcovi za jeho návrh. Commission proposals for čo sa týka vytvorenia e, Európskeho orgánu práce vzhľadom na základné e, princípy Európskeho piliera sociálnych práv, teda posilnenie spravodlivosti vo vnútornom trhu, je to významná úloha únie. Zaistenie taktiež e, mobility práce v Európe je kľúčovým cieľom. Chceme privítať návrh komisie vytvoriť tento orgán. Zároveň súhlasíme s návrhom spravodajcov, čo sa týka financovania tejto agentúry. Tento návrh by e, mal zaujať taký prístup, ktorý bude úsporný, ako aj návrh na zostavenie riadiaceho orgánu. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu 10, e, článku 18, vodili 1, čo sa týka riadiacej rady, dovedeme sa, že agentúry, ktoré pracujú v oblasti trhu práce, ako napríklad Eurofound, Eurofound, CDFOP, OSHA a ETF, e, takýto prístup je správny. V tomto smere podporujeme návrh, aby tam bol zahrnutý aj jeden zástupca zamestnávateľov, ako aj zamestnancov z každého členského štátu, ako aj člen, ktorý bude zastupovať Európske parlament. Teda bude to pozotovať viac ako 80 členov, ale keď sa pozrieme na riadiace orgány ostatných agentúr, každá z nich má vedenie pozostavujúce z, jedine, z 11 osôb. Napríklad v prípade Eurofound týchto 11 osôb zastupuje vládu, zamestnávateľov, zamestnancov aj komisiu. V tomto smere teda e, vystavujú viacero otázok. Poprvé, ak by otázka vytvorenia takéhoto orgánu bola spomenutá v článku v oddeli 1, či by to tam nemalo byť uvedené ďalej, ako v prípade Eurofound, aj zastupcovia komisie budú konkrétne osobitne spomenutí ako členovia predsedníctva mali by sme zaviesť podobný prístup aj v prípade iných eh, zástupcov Európskeho parlamentu v orgánoch Európskeho orgánu práce. Ďalej, opäť eh, v článku 18 sú uvedené osobitné podmienky, ktoré sa týkajú činnosti členov riadiacej rady, čo sa týka zástupcov komisie, tak aby sme zaistili konzistentnosť s našimi návrhmi v pozmeňujúcom návrhu 10. Tu by sme mali upraviť podmienky vymenúvania zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj zástupcov Európskeho parlamentu. A ešte jedna poznámka. V prípade všetkých agentúr v oblasti trhu práce ich riadiaca rada, táto nová agentúra hovorí o managing board. Je to teda nový termín, možno by sa to mohlo ponechať tak, ako to navrhla komisia. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Ovart. Um, thank you, Mr. President. Perhaps I might start with an observation about uh, tonight's football. Ďakujem pekne ešte k tomu futbalu, ktorý dnes bude, ja si myslím, že výkon reprezentácií či belgická či francúzska sa výrazne zlepšia a sú ovplyvnené pozitívne tým, že títo hráči môžu hrávať v najlepších európskych e, ligách a konkrétne lige a samozrejme tá konkrétna liga tu ich zastupca na úrovni reprezentácií bude hrať zajtra. Dobre, takže toto je veľmi vítaný návrh, pokiaľ ide o Európsky e, orgán e, práce a je to návrh, ktorý, na ktorý sme dlho čakali, podobne aj e, v prípade vysielania zamestnancov sme to bol návrh, na ktorý sa dlho čakalo, pretože naozaj sú, dochádzajú častokrát k zneužívaniu jednotného trhu a voľného pohybu pracovníkov a neviem, či by, e, keby k týmto e, zneužívaniam nedochádzalo, či by sme vôbec hovorili o Brexite. Ale v poriadku, e, lepšie neskoro ako nikdy. V je v každom prípade, aby tu bola naozaj reálna možnosť toho, aby tento orgán konal, aby mohol vykonávať inšpekcie, aby mohol pracovať s národnými orgánmi a naozaj vylepšoval situáciu v teréne. Aby to zneužívanie systému uh, ustalo pretože v opačnom prípade e, nám vznikne situácia, kde ešte viac budú naši občania rozladení z toho, do akej miery je, e, sú schopné národné vlády, sú schopné európske inštitúcie reálne riešiť potreby bežných európskych občanov v práci, v každodennom živote. Čiže otázka toho, či týchto 50 miliónov eur z rozpočtu sa dobre využije alebo zle využije, e, ten test bude spočívať v tom, či tie výsledky sa dostanú a dostavia, alebo nie. Samozrejme, pár rokov to potrvá, ale pokiaľ tie výsledky sa nedostavia, tak určite to bude zlé využitie peňazí. Si... Ďakujem, pán Holbricht. Mám otázku na e, výbore pre rozpočet. Je pre nás dôležitá nielen otázka interných e, cieľov a rozdelenia práce a tak ďalej, ale aj otázka toho, koľko to bude stať a čo potom s ďalším MFF. Ja si myslím, že keď sa pozrieme na čísla, ktoré navrhla komisia, komisia navrhla, aby sme zvyšili tie náklady alebo tie výdavky 700 miliónov na 7 rokov, čiže otázka pána Gajra je, znamená to, že toto sú presne tie peniaze, ktoré sú na toto nevyhnutné, alebo je to čiatočne pre túto agentúru a čiatočne pre iné agentúry. Myslím, že by sme to mali vedieť pred tým, ako budeme diskutovať o MFF, lebo vytvoriť e, keď sa niečo vytvára, mali by sme e, veľmi dobre vedieť, aké budú náklady do najbližších rokov. Ďakujem pekne, odpoveď od komisie za chvíľku, za chvíľku dostaneme ešte, pani Grasle. Ich meine, ich bin... Ďakujem pekne. Je mi ľúto, myslím, že som prišla o 5 minút neskôr. Ja tento bod považujem za veľmi dôležitý. Tento orgán, ja by som rada vedela, čo presne znamená tento názov authority. Máme totiž inštitúcie, orgány, institutions, bodies. Prečo sa v tomto prípade teda zvolil pojem authority? Prečo sme to nezvali, nenazvali priamo agentúra? Dosť by to uľahčilo prístup aj k právnym textom. Aj v rozpočtovom poriadku by to bolo mnoho jednoduchšie, ak by sme boli dostatočne odvážni a nazvali by sme to pravým menom. Všetko vlastne bude fungovať ako agentúra, ale nenazývame to agentúrou. To je prvá otázka, ďalej druhá otázka. Keď sa pozrieme, čo má vlastne robiť tento orgán, do veľkej miery vlastne to zasahuje do činnosti niektorých decentralizovaných agentúr a tiež vidíme, že ide o orgán, ktorý má mať poradnú úlohu. Teda chcem sa opýtať, či komisia preverila, či tieto nové právomoci, nie je až tak veľa, či tieto nové právomoci sa nedali presunúť už existujúcej agentúre. Myslím, že nie je eh, je vytvárať neustále nové orgány na úrovni EÚ. E, má to dosť značné dopady na rozpočet. E, ide o viac ako 50 miliónov eur do roka 2020. To nás ešte bude mrzieť. Bude to na nejakom inom mieste nepochybne chýbať. Myslím, že e, je najvyšší čas, aby nás komisia oboznámila so svojim mechanizmom zamýšľania v tejto oblasti. Pán Fernández, posledný diskusii. No, Ďakujem pekne. Vystúpim v mene kolegu Sarvamu. Ten e, sa ospravedlňuje, ale nemôže tu byť e, prítomný. On je tieňový spravodajca EPP v tejto téme. Ďakujem spravodajcovi za vykonanú prácu. Súhlasí takmer vo všetkých veciach, ale v jednej veci nesúhlasí teda opakujem, to je pán kolega Salvama. A to je otázka financovania. Myslíte, že financovanie by malo byť vykonávané najmä na základe e, znovu, nového využitia už daných prostriedkov. A potom e, pozmeňovací návrh 7, to sú tie, to je ten sociálny dumping, dumping platov. Tam kolega Salovama si myslí, že orgán, tento orgán, táto organizácia by nemala vykonávať alebo vyšetrovať takéto záležitosti, analyzovať e, platy, teda ten platový dumping konkrétne. Potom pozmeňovací návrh číslo 8, tam pán kolega Salvama takisto hovorí, že postup v prípade nedodržania nie je navrhnutý podľa neho správne, že nebude dobre efektívne riešiť tie E, otázky, ktoré tam budú vznikať. Takisto pán kolega Salvama hovorí, že ten, pokiaľ ten rozpočet, ktorý vychádza z, e, z výkonnosti, ten performance-based budgeting, a tá otázka synergii medzi jednotlivými aktérmi, jednotlivými orgánmi, táto by sa mala ešte ďalej posilniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán ešte na záver vystúpi, aby zareagoval na otázky, ktoré komisia dostala a ešte chcem pripomenúť, že tieto orgány, táto, tento orgán pre prácu by sa mohol pozrieť e, na situáciu v oblasti práce v niektorých krajinách, ako je možné, že niektoré krajiny, ktoré už e, majú, tak povedať, plnú zamestnanosť, importujú toľko zamestnancov z krajín mimo EÚ a e, čo teda je negatívny tlak na naše platy a sú proti konvergencii v oblasti platovej politiky. Ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o otázku pána Olbrichta na komisiu, tá sa týka finančného dopadu v rámci ďalšieho finančného rámca, e, kde môžem potvrdiť, že dopad, ktorý odzrkadlený v legislatívnom a finančnom v tom statemente, ktorý je súčasťou alebo prílohou návrhu komisie, ten ide za roky 2019-2020, takže vidíte tam aj finančný dopad na roky spadajúce pod ďalší finančný rámec a tento dopad, ktorý je uvedený v tom LFS, ten bol zohľadnený aj zo strany komisie vo svojich návrhoch, ktoré boli 2. maja predložené a v týždňoch, ktoré nás čakajú, bude komisia e, dať k dispozícii alebo sprístupní e, parlamentu aj detailné e, detailnú analýzu tých jednotlivých obálok pre decentralizované agentúry, keďže to je tiež súčasť alebo príloha toho dokumentu 2. maja. Takže táto analýza, keď bude hotová, potom sa to budete môcť prejsť a pozrieť sa na to. Pokiaľ ide o tie otázky, ktoré sa ma spýtala pani Gresle, prečo sa to nevolá agentúra. Toto nie je prvá decentralizovaná agentúra, ktorá sa tiež volá orgán. Máme Európsky European Banking Authority, to je tiež orgán. Uh, aj tie ďalšie orgány dohľadu. Ja osobne by som úprimne povedané na túto otázku skôr radšej odpovedal písomne aj na tú ďalšiu, pretože si myslím, že tie otázky si zasluhujú takú detailnejšiu analýzu. Ja som si to poznamenal aj tú druhú otázku, teda tie možné presahy na existujúce agentúry, či už sme to analýzovali. K tomu sa, ešte, ešte, k tomu sa teda ešte vrátime písomne. Ďakujem pekne, e, pán spravodajca. Máme už teraz e, naozaj málo času, takže poprosím vás o veľmi stručné zhrnutie. Also, ich kann mich da auch ganz kurz fassen. Ja to môžem zhrnúť relatívne stručne. Vlastne len poznámky Petriho. Vnímam tak, že sú tu zásadnejšie politické rozdiely medzi nami. Mala by to byť agentúra pre dohľad. Myslím si, že pri všetkej úcte voči kolegovi Sarvama Ak táto agentúra má byť agentúrou pre dohľad, musí mať e, ostré zuby, ak to mám takto povedať. E, jedným z faktov pri vysielaní pracovníkov e, bol mzdový dumping. Títo ľudia napríklad v Nemecku pracovali za o mnoho nižšie mzdy, než boli tarifné alebo sa dajme tomu, do toho e, ešte vkladali náklady na ubytovanie a podobne. Ja by som navrhol, aby sa aj pojem mzdového dumpingu vnímal ako e, relevantný pojem, pretože to môže znamenať, že sa zistia jednoznačné porušenia smernice o vysielaní pracovníkov. Možno. Netvrdím, že to tak bude, ale je to možné. Ak teda takáto agentúra má mať dostatočné vybavenie, dostatočné nástroje, navrhol by som, aby v prípade, že zistia porušenie európskej legislatívy, aby komisia naozaj konala a aby sa začalo konanie vo veci porušenia. Teda, ak dovolíte, ak teda chceme, aby agentúry boli naozaj dostatočne silné, tak by sme nemali vziať na vedomie návrhy kolegu Sarvama. Ďakujem pekne. Pozmeňovacie návrhy najskôr 13. v piatok o 12. a hlasujeme 29. alebo 30. augusta na Buč a potom výbor EMPO bude hovoriť 18. oktobra. E, čiže teraz by sme e, navrhli, aby sme hlasovali, to, čo sme odložili do obeda, aby sme ešte mali tlmočenie. Je tu otázka pre spravodajcu, či tam boli nejaké ešte zmeny, pokiaľ ide o 18. Ďakujem pekne, pán predseda. Nejaké ďalšie informácie od rana alebo od obeda e, neprišli, komisia mi nič neoznámila odtedy, ale komisia tu je, takže poprosím, aby sme požiadali komisiu, aby vystúpila a povedala nám, či sú tu ešte nejaké ďalšie vyjasnenia k tomu bodu. Pán Urel. Uh, ďakujem pekne, ďakujem, že môžem opäť uh, vystúpiť a štruktúrovaným a detaľnejším spôsobom zareagovať uh, na to, čo sa pýtala pani Gresla do obeda. Zdroje, celkové zdroje, pokiaľ je o Trust Fund, Trust Fund Afrika, sú 3,4 miliard eur. Členské štáty z, tohto, z tejto sumy dali 430 miliónov a hlavné príspevky pochádzajú od Nemecka 157, Talianska 110 a tých ďalších krajín, ale tie už majú oveľa nižšie sumy, Holandsko 26 miliónov a tak ďalej. EDF e, dal teda necelé 3 e, miliardy a európskeho rozpočtu 60 miliónov. E, pokiaľ je o e, implementáciu e, výbory prepojené na Trust Fund pre Afriku schválili pre Sahel a jazero Čad 85 programov, ktoré obsahujú dokopy a je to uvedené aj v, písanom, v našej písanej odpovedi tiež ďalšiu sumu a keď k tomu pridátame aj náklady na manažment a na administratívnu administratívu, tak celková suma v rámci toho projektu v tejto chvíli 1,6 miliard eur, e, eur. To znamená, že z tejto sumy 1,6 miliard, alebo táto suma je ekvivalentom celkovej sumy, ktorá je k dispozícii e, Sahelu a jazeru Čad. Tá suma je 1,6 e, dačo celková, čiže 1,6 je toto a to vysvetľuje tých 27 e, miliónov, ktoré sú v dispozícii v rámci aktuálnych zdrojov. Čiže rozdiel, rozdiel medzi e, tým oknom, e, to sumo, ktoré, ktorá išla do tohto okna a celkového objemu projektu, ten rozdiel je iba takých 27 miliónov. Čiže vlastne, je to vlastne takmer celá suma, o čom hovoríme. Čiže možnosť nejakých transferov tá možnosť tých transferov je veľmi obmedzená, iba nejaké veľmi obmedzené potreby, ktoré budú identifikované, sa tam dajú riešiť. Pokiaľ ide o ten e, e, tú medzeru o financovaní, tá tam je v prípade všetkých okien e, Trust Fondu Afrika. A na, napísali sme, alebo uvedli sme v našej odpovedi, že je tam aj istá medzera, ktorá sa týka toho okna jazero Čad, Sahel a pokiaľ chceme túto medzeru nejakým spôsobom zatvoriť, e, tak e, samozrejme v rámci tejto aktivity sa nám to nepodarí kompletne, je to iba čiastočný príspevok. Európska rada pred dvoma týždňami sa dohodla, že keďže chceme čiastočne túto medzeru vo financovaní uzatvoriť, 500 miliónov bude dané k dispozícii, dané k dispozícii z 11. rezervy EDF pre Trust Fund Afrika. Toto rozhodnutie bolo prijaté komisiou 6.7 teraz minulý týždeň a momentálne výbor EDF e, to analizuje v rámci písomného postupu s lehotou na budúci týždeň. Čiže týchto 500 miliónov zníži celkovú medzeru toho trust fundu, ktorá tam je. A otázka je, e, v akom pomere to pôjde do toho okna Sahel e, zročat a v akej miere to pôjde do afrického rohu. A Európska rada takisto ešte nerozhodla, ale pozvala členské štáty, vyzvala členské štáty, aby e, dali ďalší príspevok do ďalšie príspevky do tohto Trust Fundu pre Afriku, tak aby sme mohli poskytnúť alebo pokryť, pokryť e, celých 1,1 miliardy. 1,1 miliardy. Zatiaľ e, toto vykonané nebolo, takže treba ešte, aby sa to stalo. Okrem tých 500 miliónov z EDF, tie pokiaľ budú prevedené, tak potom tá medzera bude na úrovni 600 miliónov. To, čo ešte bude chýbať. Dúfam, že tým som zareagoval na vaše otázky. Ďakujem pekne. Stačí vám, pán spravodajca, takáto odpoveď len k tomu, aký je rozsah tohto transferu tieto vysvetlenia sú dostatočné. Máme teraz už lepšie informácie, pokiaľ ide o situáciu na hraniciach, ale vzhľadom k tomu, aký je rozsah eh, tohto transferu, tak myslím si, že eh, zohľadňujúc tieto informácie môžeme hlasovať za. Výborne. Takže chcem sa spýtať kolegov elektronicky, eh, ako to vidia. Otváram hlasovanie. Ešte poviem, že potom tie vyhlásenia, ktoré sú e, po samitoch, e, aby e, boli aj skutky, nie iba slova, pretože momentálne je tam veľký rozdiel medzi skutkami a slovami v súčasnosti. Alors êtes-vous prêt? takže teraz hlasujeme, otváram hlasovanie. Tout le monde a voté? Non, il manque une voix. E, ešte jeden hlas nám chýba. Teraz koniec hlasovania. Approbation. Návrh bol schválený, 12 za, 1 proti. A ďalej vystúpi pán Levandovský. A chcem ešte e, povedať, že mi je ľúto, že predsedníctvo rady to je to rakúske predsedníctvo, ktoré teraz začína, e, neprišlo e, vystúpiť na výbor buč, ale vystúpilo alebo predstavilo sa na všetkých ostatných e, výboroch. Ja som im napísal a neviem, či sa to stratilo cestou, pretože som od nich nedostal odpoveď. Takže to e, mi je ľúto. Ďalej pán Levandovský, Fond Solidarity podpora Bulharska, Grécka, Litvy a Polska. Thank you. I think we are over time, so, so very shortly. Uh, this is... Takže veľmi e, stručne, to je rutinná reakcia s našim solidar- nástrojom Solidarity, ale e, je to aj prirodzené, že sa nedajú katastrofy predvídať. Ide o štyri krajiny. V oktobri 2017 Grécko podalo žiadosť a po zemetraseniach na Kose a v jednom regióne. E, v oktobri 2017 podalo Polsko žiadosť po veľkých búrkach v mojom regióne. V decembri 2017 Litva po dala žiadosť po záplavách a v januári 2018 Bulharsko po potopách, tiež záplavách. Mám taký pocit, že a je to aj v mojej správe, že aby sme minimalizovali čas na mobilizáciu fondu Solidarity, by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od jeho prijatia. Máme letné prázdniny, ľudia čakajú a má sa o tom hlasovať v septembri. Takže aby sme skrátili tento čas a toto meškanie, tak by to malo nadobudnúť účinnosť od dátumu prijatia, možného prijatia. Neviem to predvídať, je to také kontroverzné a je to Fond Solidarity na rok 2018 a v troch prípadoch ide o regionálnu katastrofu a v prípade Litvy to je celoštát, väčšia celoštátna katastrofa nad e, rámec toho, čo znamená prírodnú katastrofu a nie regionálnu. Ďakujem, treba konať. Ďakujem pekne. Pán Levandovský, kto sa hlási? Nikto. E, tak e, pozmeňovacie návrhy budú predložené na neskôr 12.7. o 12.00 hlasovanie na výbore rozpočet e, bude 29. alebo 38. a potom na plenárke v septembri budeme hlasovať e, a uvidíme teda, či komisia bude môcť konať rýchlejšie pokiaľ o zaplatenie. Pán Murešan, vaša správa, to je doslok dosledok e, pána Levandovského. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Um, our colleague Janusz Lewandowski just said everything that has to be said on the substance of this report. You are right. DAB number four is the consequence of this report, and uh, um,